príspevok. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, predsedovia výborov, vážení poslanci, vážené poslankyne, dáme, dámy a páni. V roku 2010 Jerzy Busek povedal spolu so Jacques Delorom, citujem, je potrebné radikálne zmeniť spôsob, ktorým produkujeme a spotrebovávame energiu. My sme presvedčení o tom, že Európa potrebuje silnejšiu spoločnú energetickú politiku. Vo svojich politických orientáciách budúci predseda komisie Jean-Claude Juncker E, pripomenul, že potrebujeme silnejšiu úniu v oblasti energie, potrebujeme mať spoločnú politiku s určitou víziou aj e, do budúcnosti pre oblasť politických zmien. V liste od pána Junckera som dostal za úlohu koordinovať kľúčové iniciatívy, ktoré majú naplniť túto energetickú víziu EÚ. Som veľmi hrdý a je mi veľkou cťou, že som dostal do rúk túto prioritu. Politiky, energetiky a klimatických e, zmien sa dostali v posledných rokoch na e, prvé miesto európskej politickej agendy. Európa dnes musí rieši dva najväčšie problémy. Zabezpečiť energetickú bezpečnosť, máme tu krízu medzi Ruskom a Ukrajinou, to je náš kontext. A druhý cieľ, musíme bojovať proti klimatickým zmenám a musíme sa dobre pripraviť na rokovania v Paríži. Po parlamentu tak ako som už spomenul na nedávnom hearingu twenty five rokov po páde železnej opony a ten rokov od zjednocujúceho rozšírenia európskej únie sa stále stretávame s negatívnymi dôsledkami tohto vyše polstoročia trvajúceho umelého rozdelenia európy ktoré sa prejavujú chýbajúcimi strategickými prepojeniami v dopravnej a energetickej infraštruktúre a ak sme dobudovanie donedávna posudzovali najmä z ekonomického hľadiska udalosti posledných rokov urobili z tejto otázky jednu z najdôležitejších strategicko politických a bezpečnostných priorít európskej únie. chcem vás ubezpečiť že presne týmto spôsobom túto otázku vnímam aj ja a preto k nej budem pristupovať s maximálnou zodpovednosťou. vážení páni predsedovia vážení poslanci spolu s vami som kandidoval a bol zvolený do európskeho parlamentu. občania mi na predvolebných stretnutiach kládli na srdce aby sme sa v európskej únie venovali hlavne otázkam ktoré ich najviac trápia aby sa nemuseli bať o prácu aby mohli žiť v zdravom životnom prostredí a pozerať sa do budúcnosti s optimizmom a presvedčením že najhoršiu krízu sme prekonali a poučili sa z nej takmer v každom z mojich rozhovorov s občanmi sa prejavila téma cien energií ochrany životného prostredia či dopravnej infraštruktúry. honourable members i will never forget the winter Vážení e, páni, vážené dámy, nikdy nezabudnem na zimu roku 2009, kedy sa Slovensko ponorilo do tmy. Vyše dvoch týždňov hospodárstvo nefungovalo, továrne boli zatvorené a energia bola dodávaná iba domácnostiam a nemocniciam. Viete veľmi dobre, že Slovensko nebolo jediným štátom, ktorý sa ocitol v takejto situácii. Som presvedčený, že bez európskej solidarity a bez okamžitej európskej pomoci by dopadli, dopady boli bývali hrozné. Našou povinnosťou je teda zabezpečiť, aby naši občania sa neocitli opäť v rovnakej situácii. Musíme sa poučiť z krízy. Nedávne záťažové testy v oblasti plynu ukázali, že sme teraz lepšie pripravení ako kedykoľvek predtým. Ukrajine môžeme pomôcť teraz reverznými tokmi plynu zo Slovenska, Poľska a Maďarska. A to je správne, pretože vidíme, že Rusko stále viac dodávky plynu používa ako prostriedok nátlaku a ako politickú zbraň proti Ukrajine a iným štátom, ktoré chcú pomôcť Ukrajine. A toto je neakceptovateľné. Ak mi dáte svoju podporu, budem riešiť otázky energetickej bezpečnosti s najväčším nasadením a e, môjim cieľom bude všeobecný európsky záujem. Záťažové testy ukázo- ukázali aj to, že negatívne dopady prerušení dodávok plynu môžu byť zmiernené, ak štáty spolupracujú, ak nezaujímajú iba národné pozície. Prišiel teda čas na to, aby sme vytvorili Európsku energetickú úniu tí, ktorí boli skeptickí alebo sú skeptickí um, ohľadom tohto rozhodnutia, tým môžem povedať toľko. Pred 70 rokmi zjednotená Európa bola len snom. Prekročiť hranicu medzi Slovenskom a Rakúskom bolo nemysliteľné pred 25 rokmi. Spoločná mena alebo banková únia boli kedysi nerealistické. Ale Nelson Mandela povedal, mnohé veci vyzerajú nemožné, kým sa nezrealizujú. Ako by sme teda mali tieto predstavy zrealizovať. Ako by mala vyzerať nová Európska energetická únia? Chcel by som s vami a s členskými štátmi budovať energetickú úniu, ktorá by sa opierala o 5 pilierov. Poprvé, bezpečnosť, solidarita a dôvera. Európska únia je veľkým energetickým trhom s pol miliardami zákazníkov, spol miliardov zákazníkov. EÚ dováža 53 svojej energie a to nás stojí 400 miliard ročne. Sme najväčším energetickým zákazníkom sveta. Prečo sa takto správame? Využívame našu medzinárodnú rokovaciu moc primeraným spôsobom? Sme schopní e, vyrokovať si férové ceny? Zdá sa, že nie nie sme schopní hovoriť jedným hlasom a preto prišiel čas na to, aby si Európska únia vytvorila asertívnejšiu energetickú diplomáciu. To musí byť našou prioritou. Musíme sa lepšie koordinovať, aby sme odolávali tlakom zo strany tretich štátov a aby sme sa vyhli narušeniam energetických trhov, ak tretie štáty nerešpektujú pravidlá. Ja som za to, aby sa viedla európska diskusia a aby sme sa dopracovali ko- ku konsenzu a aby sme Európskej komisii dali mandát, aby mohla rokovať v mene EÚ o e, dohodách s tretími štátmi. Budovanie tejto únie bude znamenať, že budeme musieť užšie spolupracovať s našimi susedmi a budeme musieť lepšie e, e, integrovať energetické trhy Musíme takisto e, skúmať možnosť spoločných nákupov plynu. Musíme samozrejme e, rešpektovať pravidlá Svetovej obchodnej e, organizácie a hospodárskej súťaže, ale mali by sme sa o to pokúsiť. Máme tu ten argument, že Európa platí za energiu ročne 400 miliard eur nikto, žiaden členský štát by nemal modifikovať závažným spôsobom svoj energetický systém bez konzultácií s ostatnými členskými štátmi. Ďalším dôležitým prvkom je diverzifikácia dodávok, či už ide o e, trasy alebo dodávateľov energie. Mali by sme intenzívne pracovať na južnom koridore, aby sme dostali kaspický plyn do Európy. Musíme takisto pracovať na partnerstve s Norskom a musíme takisto skúmať možnú energetickú spoluprácu s Alžírskom. Budovanie LNG terminálov takisto otvára nové možnosti dovozov. Druhý pilier schopný a dokončený európsky vnútorný trh. Vnútorný trh bude chrbtovou kosťou Európskej energetickej únie. Toto si bude vyžadovať zvýšenie cezhraničných tokov, viac regionálnej spolupráce a lepšie prepojenú infraštruktúru. Legislatíva EÚ musí byť zlepšená, posilnená a plne implementovaná. Musíme takisto udržať konkurencie, schopnosť európskeho priemyslu a musíme zabezpečiť dostupné ceny energií pre Ehm, domácnosti, najmä tie najzraniteľnejšie. A potrebujeme takisto primeranú energetickú infraštruktúru s dobrými prepojeniami, najmä preto, aby sme mohli obnoviteľné energie integrovať do sieti a aby sme mohli zbaviť izolácie energetické ostrovy. Investičný balík pána Junkera bude môcť e, takisto financovať e, tieto nové energetické projekty. Ďalší pilier Mm, zníženie e, dopytu. My musíme upraviť náš dopyt po energii, aby sme e, mohli, aby sme boli schopní zaplatiť faktúry za energiu. Najčistejší megawatt je ten, ktorý ušetríme. Energetická účinnosť by mala byť podstatným spôsobom zvýšená do roku 2020 a aj potom. Zlepšená energetická účinnosť e, nezvýši iba energetickú bezpečnosť, ale aj konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Plne podporujem to, čo k tejto oblasti povedal budúci predseda Európskej komisie. Štvrtý pilier dekarbonizácia energetického mixu Európskej únie. Chcem pokračovať v úspešných zníženiach objemov skleníkových plynov. Musíme mať ambiciozne ciele do roku 2030. Chcem, aby Európska únia bola svetovou jednotkou v oblasti obnoviteľných energií. V roku 2012 EÚ inštalovala 44 svetovej kapacity obnoviteľnej elektrickej energie. A v tom musíme pokračovať. Chceme vytvoriť viac ako 4 milióny zelených pracovných miest. Samozrejme, členské štáty aj v budúcnosti budú rozhodovať o svojom energetickom mixe. Ale na medzinárodnej úrovni musíme urobiť všetko preto, aby sme na konci roku 2015 v Paríži dosiahli dobrú medzinárodnú dohodu o klimatických zmenách. EÚ bola dlho hnacím motorom v týchto rokovaniach na úrovni OSN a to by malo tak ostať aj naďalej. A posledný pilier výskum a inovácie. Potrebujeme ďalšie investície do výskumu a inovácií. Najmä preto, že Európska únia musí budovať nové technológie, výkonné, ale zároveň lacné a také, ktoré produkujú málo uhlíka. Len takto budeme schopní e, splniť naše klimatické, ekonomické a sociálne ciele do roku 2030. Toto je teda tých 5 pilierov, na ktorých podľa mňa budeme schopní vybudovať odolnú, silnú energetickú úniu, ktorá bude samozrejme sprevádzaná aj vizionárskou klimatickou politikou. Jedna vec nemôže existovať oddelenie od druhej. Musíme mať integrovaný e, prístup a potom Únia bude schopná využívať aj environmentálne a ekonomické výhody zeleného hospodárskeho rastu. Pán predseda, pani predsedovia, e, výborov, vážené dámy, vážení páni. Pred dvoma týždňami som mal vypočutie e, pre portfólio doprava a vesmír. A dnes Zodpovedám otázky, ktoré e, sa týkajú energetiky. Toto portfólio som dostal minulý týždeň v stredu. Nepredstieram, že viem všetko o energetike, ale urobil som všetko, čo je v mojich silách. Pripravil som sa na toto e, vypočutie a budem sa snažiť. Som si istý, že spolu budeme počas 5 rokov schopní prispievať k bodovaniu energetickej únie tak aby sa vízia Európskej energetickej únie stala realitou. Ďakujem pekne.